bod e, sa týka zápisnice zo včerajšej schôdze, tak k dispozícii, ak nie sú žiadne námietky, budeme považovať e, zápisnicu